Môžeme prejsť k ďalšiemu bodu. Otázka na ústne zodpovedanie, zlepšenie právneho rámca pre prístup k dokumentom e, potrebné po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy. A odozdávam slovo e, Michaelovi Cashmanovi. Michael, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Začnem tým, že poviem, že je dobre, že tu vidím pani e, komisárku e, Wallström a tiež e, pani Malstrom, ktorá je pesničkou rady. V roku 1990 sme stáli spolu pri zrode tejto témy. Je dobré spomenúť si e, a obzrieť sa na to, čo sme dosiahli pri našej dohode v máji 2001. To bola historická zhoda medzi 15 členskými štátmi, ktoré mali rôzne pozadie, rôzne tradície, rôzne kultúry, rôzne prístupy. A dohodli sme sa na transparentnosti a dosiahli sme zhodu. A je zaujímavé, že to nebolo jednoduché. E, samozrejme, podstatné bolo, že e, vtedy švedské predsedníctvo rozhodujúcou mierou toto podporilo. Je tiež dobre pripomenúť si úlohu komisie, ktorá uznala, že všetky tri inštitúcie potrebujú kultúrnu premenu. Museli sme si povedať, že otvorenosť a transparentnosť nepredišla tomu, aby e, znemožnila demokraciu, naopak vylepšila ju, e, dovolila, aby ľudia e, vydávali počet, aby ľudia vedeli, čo sa deje v ich mene. A ako si nám pomohlo podhaliť to závoja, dokázať, že tu neexistujú nejaké príšerné tajomstvá, ktoré sú skryté v sejfoch komisie a rady. Nie som si tak istý, ako je to v prípade parlamentu, ale dúfam, že ani e, v sejfoch parlamentu. Chcem teda poďakovať obzvlášť pani komisárke a tiež chcem sa prihovoriť mojej e, vzácnej kolegyni Cecílii Malstrom. Ako som povedal, dosiahli sme významný úspech. Máme celý register dokumentov, máme jurisprudenciu e, Európskeho súdneho dvoru a teraz definujeme, ale redefinujeme to, na čom sme sa dohodli, pokiaľ ide o prístup k dokumentom. E, zhodli sme sa na princípoch, že všetky dokumenty by mali byť prístupné. A ak nie sú prístupné, tak by e, to malo byť jasne zdôvodnené, prečo a malo by to byť e, súčasťou článku 4 alebo článku 9, kde ide o citlivé dokumenty. Ale ako sa posúvame ďalej, a parlament e, opakovane e, vyzval na revíziu a samozrejme tu máme rozdielný názor, ale revízia, ktorá sa spustila ktorá bola predložená parlamentu a potom sme vo výbore na tom hlasovali a v marci tohto roku sme mali prvé čítanie. Táto revízia ktorú e, poskytla komisia, nešla dosť ďaleko. A tam zostalo niekoľko otázok. A išlo totiž o akési upustenie od tej možnosti prístupu k dokumentom e, išlo o redefinovanie dokumentov, e, teda išlo o to, že celé zložky môžu byť vyňaté ako, ako výnimka. A tiež e, tu bol pojem tej, alebo predstava tej treť, možnosti veta z tretej strany. Tí, ktorí tu sedia na galerii, možno si myslia, že e, hovoríme o čom si, čo sa deje e, e, mimo nás, teda články, tretia strana. Ale o čom tu vlastne hovoríme? To, o čom hovoríme, je zákon, ktorý týmto ľuďom umožňuje zabezpečiť, že my sme transparentní že my ako parlament, e, členov parlamentu sme zodpovední za to, čo robíme. A tiež komisia, čo robí e, v mene iných, a tiež rada. A samozrejme, a ako sa môžu dozvedieť mimoládne organizácie, čo robíme, e, keď všetko toto je akýmsi predmetom tajomstva a je to otvorené iba pre lobbyistov a ich právnikom? Teda toto je jadro Lisabonskej zmluvy. Tam sa hovorí, že musíme rozšíriť e, tento prístup, musíme zlepšiť prístup k dokumentom. A preto parlament v tejto ústnej otázke žiada e, celý rad odporúčaní, ktoré je potrebné prijať. Ale v zásade ide o zabezpečenie, že práva, ktoré máme, spočívajú na právnom základe, že sa rozšírujú a nie e, zužujú že všetky agentúry a všetky e, orgány, e, ktoré sú vytvorené, vrátanie Európskej banky, v istých prípadoch aj Európsky súdny dvor, Investičná banka, Europol, Eurojust, že všetky tieto inštitúcie sú teraz transparentné, pokiaľ ide o nariadenie 1049 A e, mnohé e, úpravy, ktoré boli prijaté, nezodpovedajú e, týmto záväzkom, o ktorých si my myslíme, že sú súčasťou toho pôvodného nariadenia 1049 z roku 2001. Teda ide o verejný prístup ku všetkým dokumentom, ktoré boli prijaté alebo boli vyprodukované týmito tromi inštitúciami. Ďakujem. You, Ďakujem, pán Cashman. Teraz má slovo pani Malstrom za radu. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem aj Európskemu parlamentu, ktorý prostredníctvom Michaela Cashmana položil túto otázku. Ako dobre viete, transparentnosť je veľmi dôležitou otázkou pre švedské predsedníctvo a prešli sme už dlhú cestu práve v otázke transparentnosti európskych inštitúcií, ale transparentnosť to nie sú len pravidla, je to aj otázka postoja, je to otázka toho, ako sa tieto pravidlá a postupy aplikujú v praxi. Dnes ráno som sa stretla s Margot Wallstromovou a s Dianou Wallisovou v rámci interinštitucionálneho výboru, ktorý sa venuje otázkam prístupu k dokumentom. A tento výbor vznikol pred dvomi rokmi a tam sme viedli veľmi konkrétne diskusie o tom, ako zlepšiť prístup občanov eh, k dokumentom Európskej únie. Potrebujeme sa stretávať oveľa častejšie. To bol jeden zo záverov, ktorý sme vyviedli z našej diskusie. Lisabonská zmluva tiež pripisuje veľký význam transparentnosti ako prostriedku eh, demokracie je to napríklad prípad smernice 1049, ktorá hovorí o prístupe k dokumentom a myslím si, že je dôležité tiež uvažovať a myslieť na článok 15.3 Lisabonskej zmluvy, ktorý tiež nástojí na transparentnosti a na prístupe občanov k dokumentom EÚ. V minulosti len parlament, komisia a rada mohli mm, dávať k dispozícii e, svoje dokumenty, ale verejná mienka v súčasnosti má prístup k väčšiemu množstvu dokumentov, to znamená k dokumentov od všetkých inštitúcií a orgánov EÚ. Je samozrejme niekoľko obmedzení, pokiaľ ide o prístup e, k dokumentov, e, k dvoru auditorov, súdnemu dvoru a k banke, ale samozrejme ten prístup k dokumentom je aj tak širší ako v minulosti a my si želáme adaptovať týmto novým ustanoveniam Lisabonskej zmluvy. A rada bude vychádzať práve z toho základu e, návrhu, ktorý predložila Európska komisia v máji v roku 2008 aj pracovná rada, e, pracovná skupina E, rady. Dvakrát ročne od maja 2008 sa stretáva k tejto problematike a prijali sme už niektoré konkrétne opatrenia. Rovnako sme prijali aj viacero pozmenujúcich návrhov z parlamentu. V maji parlament rozhodol e, viaceré záležitosti a upozorňujem Európsku, Európsky parlament, že moja kolegyňa Ministerka spravodlivosti 2. septembra vystúpila na pôde výboru LIBE a vyhlásila, že bola ochotná oveľa viacej diskutovať o týchto záležitostiach a rovnako bola ochotná odpovedať na otázky Európskeho parlamentu, ktoré e, v tom čase Európsky parlament predložil viac ako 90 pozmenujúcich návrhov a my samozrejme chceme aj naďalej pracovať na tejto otázke transparentnosti a ja si myslím, že parlament bude mať príležitosť diskutovať o rozhodnutí Európskej komisie. V rade očakávame návrh komisie, pokiaľ ide o aplikáciu Lisabonskej zmluvy v tejto oblasti a budeme naďalej veľmi široko o tejto otázke diskutovať a v rámci nich samozrejme budeme dohliadať na to, aby táto zmluva sa správne aplikovala. Článok 15.3 zmluvy je právnym základom, ktorý je adekvátny pre tento sektor. Iné články sa venujú o formovanosti občanov, dobrej komunikácii s občanmi, ale to sú tiež veľmi dôležité články pre dobrú spoluprácu európskych inštitúcií a na posilnenie demokracie a legitimnosti európskych inštitúcií. Aj o týchto treba diskutovať ale nie som si istá, že všetky tieto články závisia od transparentnosti. My tu v skutočnosti musíme skutočne hovoriť o prístupe európskych občanov k dokumentom EÚ. Ďakujem a teraz pani Valstrom, pani komisárka. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení poslanci. Pán Cashman, najskôr sa obratím na vás. Myslím, že toto je posledná možnosť, ktorú budem mať, posledná príležitosť sa vám poďakovať, pretože e, vy ste skutočne e, niečo ako tvár v tomto boji za toto nariadenie, za otvorenosť a transparentnosť v parlamente. Stali ste sa tak povediac tvárou či symbolom a advokantom tohto E, tejto iniciatívy. Samozrejme, že si myslím, že máme kredibilitu aj ako švedka, pani Malstrom, teda aj ja, si nemyslíme, že ľudia pochybujú, že budeme pokračovať v boji za otvorenosť a transparentnosť a zároveň e, zohrávame odlišné úlohy, e, musíme byť niekedy veľkí realisti, pokiaľ ide o to, čo môžeme dosiahnuť a musíme E, nájsť cestu v každej inštitúcii, to čo nie je vždy dôležité. Celá politická klíma sa mení, politická rovnováha tiež a to ovplyvnilo aj naše diskusie k týmto témam. Ale náš východiskový bod je rovnaký. Tiež tvrdíme, že toto nariadenie o prístupe k dokumentom nám veľmi dobre poslúžilo počas rokov. Toto bol výborný nástroj, ktorý chceme použiť, používať viacej ako lobbysti, aby tam bolo viacej ľudí, ktorí sú platení za eh, to, aby teda mali prístup k dok- aby bol prístup k dokumentám. Chceme, aby, chceme, aby verejnosť a novinári toto mohli použiť, mali plný prístup k dokumentom a teda toto je východiskový bod a myslím, že na tom sa e, zhodneme. Tiež si myslím, že švedské predsedníctvo bolo takou veľmi dobrou príležitosťou preto, aby sa tieto veci posunuli dopredu. No a teraz chcem e, poďakovať parlamentu za príležitosť mať túto diskusiu za transparentnosť, e, za Lisabonskú zmluvu, pretože to zdôrazňuje dôležitosť otvorenosti a účastníckej demokracie a my všetci súhlasíme, že toto je veľmi vítaný pokrok. Konkrétne otázky dnes na stole sú tie, aké opatrenia príjme komisia ohľadom revízie nariadenia 1049 od roku, z roku 2001 a ako viete, s Lisabonskou zmluvou pokiaľ ide o verejný prístup k dokumentom, tak toto sa rozširuje. Počuli sme, že aj, že aj ministri to povedali, dokumenty všetkých inštitúcií. E, mm, no a hoci sú tu určité opatrenia, pokiaľ ide o súdny dvor, Európsku centrálnu banku a investičnú banku, e, z národných dôvodov. Pokiaľ ide o revíziu riadenie 1049, tak chcem zdôrazniť, že právny základ, nový právny základ, článok 15 odsek 3 zmluvy o fungovaní Európskej únie je veľmi podobný e, bývalému článku 255 a hlavný e, rozdiel je rozšírenie tej škály, pokiaľ ide o jednotlivé inštitúcie. Toto riešila komisia vo svojom oznámení 2. decembra tohto roku a bolo to zamerané na zosúladenie tých návrhov sekundárnej legislatívy, ktoré ešte treba doriešiť. Niekedy, niektoré e, používajú používajú európsky e, žargón, je to tzv. akt omnibus, niektorí to používajú. Znamená to, že e, zákonodárca môže predložiť pozmeňujúci návrh, ktorým sa e, rozširujú e, právomoci jednotlivých, e, jednotlivých inštitúcií. Takto to prezentovala komisia, aj to bolo prijaté. Ďalší pokrok v legislatívnom postupe vedúci k prijatiu čl- e, nariadenia 1049 je v rukách zákonodarcov parlamentu a rady a my ešte stále sme v etape prvého čítania a nemáme uznesenie, legislatívne uznesenie a nemáme stanovisko nového parlamentu. Samozrejme, že komisia bude pokračovať, bude e, sa snažiť o dohodu ako v iných legislatívnych postupoch. Lisabonská zmluva vytvára právny základ pre účastníckú demokraciu a zo strany komisie sme prijali už niekoľko iniciatív zameraných na zlepšenie verejných konzultácií a účasti na politike. Napríklad budeme analyzovať konzultačné usmernenia komisie v rámci nového, nových ustanovení zmluvy a rozhodneme sa, či sú potrebné zmeny na zlepšenie a už sme začali pracovať na občianskych iniciatívach, zahájili sme verejné konzultácie, počúvame občanov a jednotlivých e, hráčov predtým, ako sa predkladá návrh. Veľká dôležitosť e, občanom a občianskych iniciatívach je, bola uznaná aj radou minulý týždeň a nasledujúce španielske predsedníctvo chápe, chápe, že toto je veľmi dôležitá priorita, na ktorej, ktorej sa budú venovať. Dnes ráno sme počuli, e, že medziinstitucionálny výbor a prístup k dokumentom e, sa, že sa teda stretli a úlohou tejto skupiny je preskúmať najlepšie postupy, riešiť konflikty a diskutovať o ďalšom rozvoje verejného prístupu k dokumentom. A my sme sa rozhodli spoločne, že že budeme mať otvorený webový portál, že tu bude komplementarita jednotlivých registrov, e, rešpektívne e, informačné oddelenia budú koordinovať e, prístup e, k týmto informáciám a budeme zvažovať dopad prístupu k týmto dokumentom, keď sa bude vytvárať elektronický systém e, združovania týchto informácií. Viem, že v tomto čase v roku sa píšu zoznamy želaní a pokiaľ ide o otvorenosť a transparentnosť, tak by sme sa nemali spoliehať na Santa Clausa. Je to len na nás e, veci riešiť, priniesť výsledky. A my, parlament a rada, musí, musíme priniesť výsledky. Podľa mňa už sme začali, musíme pokračovať e, v tomto snažení a veľmi sa teším na naše ďalšie diskusie. Ďakujem. You, Ďakujem, pani Wallström. A teraz e, račníci za politické skupiny ako prvá pani Zomer. Ďakujem, pán predseda. So spravodajcom a s spravodajcom jednotlivých e, politických skupín sme sa zhodli, že predložíme ústnu otázku, pokiaľ ide o postup a ďalšie kroky. Vychádzajúc z odpovede rady a komisie, e, chceme hovoriť o ďalšom postupe. E, Tuto odpoveď sme iba teraz dostali ale prečo spravodajca proti našej dohode medzi politickými skupinami potom odrazu navrhuje uznesenie, e, v ktorej vlastne e, predkladá svoje stanovisko, čo si predstavuje, že by mala byť odpoveď komisia rady, tak to mi nie je jasné. Pán kolega Cashman, pri všetkej úcte, toto sa dialo veľmi netransparentne, v tichosti v kútiku niekde. Áno, vy bojujete za transparentnosť, ale chceli ste nás obísť. Pre mňa je aj otázna prípustnosť tejto, tohto uznesenia, pokiaľ ide o rokovací poriadok. A samozrejme ide tu obsahové zopakovanie vašej správy z eh, predchádzajúceho legislatívneho obdobia, preto je to úplne zbytočné. Ja viem, že vy ste chceli sa dohodnúť s tieňovými spravodajcami, aby sme predložili spoločné uznesenie, ale ja som v zásade proti tejto, tomuto uzneseniu. Vstúpením Lisabonskej zmluvy do platnosti podľa mňa sa právny základ pre túto tému nezlepšil a nemení sa tým nejakú úloha e, parlamentu. Teda toto je vlastne téma, na ktorú sa vzťahuje spolurozhodovanie a to o tom hovorí aj naša politická skupina a hm, teda podľa mňa to nemôže byť predmetom uznesenia podľa rokovacieho priadku. Vy miešate dohromady mnohé veci, rôzne citáty z e, e, dohody, e, zmluvy a z, z, z charty základných práv a chcete tým legitimovať návrh vášho uznesenia, ale toto právne nie je udržateľné Ide vám o to, aby ste sa priznali k potrebnej dôvery, dôvernosti, pokiaľ ide o medzirádne dohody. Samozrejme, toto je potrebné, tu musia byť dohody napríklad, e, pokiaľ ide o dohodu z USA k otázke SWIFT, e, potom tiež ex post transparence. Vy to vôbec neponúkate. E, predsedajúci pripomína dodržanie časového limitu. Ja si myslím, že toto uznesenie by sme nemali schváliť. Myslím, že sme dostali z komisie a rady dobrú odpoveď a na tomto základe by sme mali pokračovať. To je odpoveď na našu ústnú otázku. Pán kolega Cashman, prosím vás, aby ste stiahli návrh vášho uznesenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz pani Linkevič, dve minúty. E, Ďakujem pekne, pán predseda. Mm, vážení kolegovia, súhlasím so stanoviskom pána Kešmene, že teraz Lisabonskou zmluvou v platnosti a so zmenami v právnom rámci je veľmi primerané, aby sme obnovili naše diskusie o nariadení 1049 z roku 2001 o verejnom prístupe k e, informáciám a k dokumentom Rady parlamentu, Európskej rady a Európskeho parlamentu otvorenosť, e, aby sa rozhodnutia prijímali otvorenia, aby boli pochopiteľné pre našich občanov, aby e, mali občania e, zrozumiteľné informácie o týchto dokumentoch a toto predurčuje ich dôveru v Európsku úniu. Otvorenosť je nevyhnutná v potvrdení princípov demokracie a v rešpektovaní základných práv a preto možnosť pre našich občanov, aby mali prístup k dokumentov, by mala byť základným princípom a e, utajovanie by sa malo príjmať iba výnimočne. Európsky parlament sa veľmi pričinil v tejto oblasti e, bola vypracovaná správa na návrh e, komisie a tento návrh Európskeho parlamentu by mal byť základom ďalších diskusí, avšak nemali by sme zabúdať, že diskutujeme o pozmeňujúcich návrhoch k nariadeniam. To si vyžaduje ďalšiu spoluprácu a spoločnú analýzu všetkých troch inštitúcií v revízii transparentných pravidel. zlepšenie eh, a transparentnosti, túto transparentnosť prinesie na vyššiu úroveň a poskytne našim občanom sledovať eh, diskusie a preto potrebujeme špecifické opatrenia a tiež eh, nástroje pre inštitúcie, aby sa dosiahlo tento cieľ. Preto vyzývam komisiu, aby zmenila nariadenie čo najskôr a aby sa našla spoločná pozícia s radou, tak aby sme mohli zabezpečiť otvorený a konzistentný dialog s našimi občanmi. Pani Dajana Volis, minúta. Sorry, two minutes. Dve minúty, ospravedlňujem sa, pán predseda. Ďakujem, pán predseda. Som veľmi rada, že tu odznela táto otázka a vítam to, čo povedal pán e, Cashman. Ja viem, že všetky politické skupiny sa zhodli na uznesenie. Ja, takto mi to povedali, že to je vlastne výsledok e, schôdzky dnes popoludní. Áno, je jasné, že e, po vstupe e, Lisabonskej zmluvy do platnosti môžeme napredovať, pokiaľ ide o otázku e, transparentnosti. Ja mám určitú zodpovednosť za túto otázku transparentnosti a viem, že to nie je jednoduchá otázka, ale teraz máme príležitosť zlepšiť tieto veci a môžeme sa viac približiť našim občanom tu v parlamente máme vlastné opatrenia, pokiaľ ide o prístup k informáciám a dokumentom pre mňa, ale bolo príjemné dnes dopoludnia eh, s Ceciliou Malstrom a s Margot Wallstrom že eh, sme mohli hovoriť o tom, ako naše tri inštitúcie si mohli sadnúť a eh, skutočne posunúť sa dopredu. A myslím si, že toto je práve tá veľká zmena. Totiž, že tu nebudeme mať nejaký medziinstitucionálny orgán, ale my sami sme si sadli a povedali sme si, že sa stretneme e, znova o 6 mesiacov, vytvorili sme pravidelný e, rozvrh a myslíme to vážne a to je veľmi dôležitý signál. Ide o to, aby sme vytvorili jasné princíp transparentnosti medzi nami a aby naši občania videli, že e, legislatívny proces je viditeľný pre nich e, vo všetkých e, svojich fázach a že môžu vidieť to, čo robíme. Teda moja skupina, ja myslím, že všetky skupiny sa zhodli na pozmeňovacích návrhoch, ktoré e, budú odrážať stav veci a tak mi zostáva len poďakovať sa a vysloviť ďakú nám, trom dámam, ktorým sa podarilo dosiahnuť tento úspech. Ďakujem, ďakujem, <laughs> tri dámy a tam ešte, ešte jeden pán. Pán Žobrov, jedna minúta, nech sa páči. ďakujem veľmi pekne. Novinári, ktorí hovoria o európskych záležitostiach, vyčítajú Európskej únii, že skutočne tu ide o demokratický e, deficit v Európskej únie a poukazuje na to, že vtedy, keď sa príjmajú rozhodujúce rozhodnutia, tak sa to deje e, na úrovni anonimných euroúradníkov, že sa nachádzajú kde si v odlahlom e, Bruseli a tam sa príjmajú rozhodnutia. A preto si myslím, že by sme mali počerknúť, že táto otvorenosť, transparentnosť je veľmi dôležitá pre fungovanie Európskej únie. Ja si myslím, že musíme konať zodpovedne voči občanom, pretože inak e, sami e, stratíme morálku. Ale vieme, že naši občania pochádzajú z rôznych vrstiev, z rôznych krajín a preto orgány Európskej únie musia preukázať svoju zodpovednosť rôznym úrovňam európskych občanov. A myslím, že moc, ktorú má Európska únia, ktorú, ktorá je bola zverená, musí byť aj príslušne zdôvodnená. Je jasné, že aj my musíme oficiálnym a transparentným spôsobom zdokumentovať to, keď E, niektoré skupiny, lobistické skupiny, vplyvné skupiny majú e, vplyv na niektoré rozhodnutia. Len vtedy, keď to takto transparentne ukážeme, je možné zabezpečiť to, že preukážeme, že Európska únia e, má v záujme dobro občanov. Teraz pán Tavares. Musím... Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Hovoríme o dôvere v európske inštitúcie a my, e, inštitúcie, žiadame od občanov, aby nám dôverovali. Aj počas ratifikačného procesu sa žiadalo od občanov, aby dôverovali EÚ. Aj počas krízy rovnakú ale to nemôže byť len jednosmerný proces. My žiadame dôveru od občanov vo výstavbu e, Európskej únie a Európy. No, dobre, v poriadku. Ale aj my e, musíme opačným smerom. Od, na, oni od nás musia žiadať dôveru a oni musia zodpovedať, takže to musí byť recipročný proces. To je vlastne podstata demokracie. Zároveň aj hovoríme aj o nedostatočnom využívaní skúseností a vedomostí občanov, ktorí sa musia zúčastňovať rozhodovacieho procesu. Myslím, že netreba ani dodávať, že sa e, demokracii skladá len veľmi zlá e, služba, keď nesplňame transparentnosť. My e, vďaka správy pána Kešmena urobíme ale dobrú službu Únii. Pán predseda, Európska únia v mojej krajine a všade inde e, má zaslúženú reputáciu, pretože príjma rozhodnutie e, e, rýchlo a tajne a, m, mm, tak pod, a komisia by mala urobiť teraz všetko, aby bola otvorená a transparentná. Namiesto toho komisia prišla s týmto návrhom, myslím, že je to 1049, časť z toho obmedzuje prístup k dokumentom ktoré sú momentálne verejné. To e, je tu ešte ďalší cieľ, e, ktorý si spomínam ešte z Harvardskej univerzity a je to tento. Rozhodnutia, ktoré sú urobené bez transparentnosti a bez primeranej e, verejnej kontroly, majú tendenciu byť zlými rozhodnutiami. A e, mali by ste akceptovať, že jedným z dôvodom, že komisia predkladá tak veľa zle zvážených, e, zle pripracovaných, neprimeraných a zle vypracovaných návrhov, ktoré my, e, s ktorými sa musíme vysporiadať, je práve to, že je tu nedostatkoch transparentnosti. Čiže nezávisle na, tej, na tomto právnom rámci vyzývam komisiu, aby sa znovu zamyslela ak zamyslenie sa je možnosť pre zlú inštitúciu, ktorá zle vládne. Thank you. Now, senior... Ďakujem. Teraz pán Jakolino. Dve minúty. Ďakujem, pán predsedajúci. S veľkou pozornosťou som si vypočul pani eh, komisárky aj všetkých kolegov. Lisabonský program e, ešte upresňuje viacej prístup e, k dokumentom. Aj Lisabonská zmluva hovorí právo prístupu k dokumentom pre právnické aj fyzické osoby a stanovuje určité obmedzenia v rámci niektorých nariadení. Už v roku 2009 sa hovorilo o tejto téme a Európsky parlament sa zaoberal prístupom e, občanov k dokumentom a tam sme vtedy zistili, že existuje veľa rôznych názorov, ale zhodneme sa na tom, že sa musíme fakticky prispôsobiť nariadeniu z roku 2001. V každom prípade návrh pána Kešmena nám nepríde e, schodný, pretože bez obmedzenia umožňuje prístup k dokumentom a to by mohlo mať niekedy do, negatívny dopad na verejný záujem. Je potrebné jasne zadefinovať právne obmedzenia a vymedzenia prístupu k takýmto dokumentom a na druhej strane je potrebné chrániť verejné záujmy. Je potrebné podporovať možnosť prístupu k dokumentom zo strany fyzických a právnických osôb, a to na základe rozumného prístupu a na základe vyvážených potrieb. Je potrebné rozšíriť aj úlohu Európskeho ombudsmana a uviesť do platnosti dočasné opatrenia, ktoré by postupne umožňovali správne fungovanie inštitúcií aj prístup občanov k dokumentom. Preto e, dôverujeme aj švédskému, aj španielskému predsedníctvu, že takto budú postupovať pri jednaní s komisiou. Pán De Jong. Ďakujem, pán predseda. E, o aké dokumenty vlastne teraz ide? A o akom dokumente teraz hovoríme? Čo môžeme ako občania očakávať, keď sa obratia na komisiu? tu nejde o nejaké politické dokumenty, toto ale musíme obrátiť. Občan musí byť stredovodom pozornosti. To je predmetom iniciatívy pána Kešmena. Takto to musí byť. A E, myslím si, že to, čo pán Kešmer pripravil, je veľmi transparentné na rozdiel od toho, čo hovorila pani Zomer. Áno, samozrejme, digitálne, ale aj prostredníctvom ľudských kontaktov je možno predložiť obsiahle informácie a zodpovedať na otázky. Môžete mi povedať vlastne, ako sa príjmajú e, rozhodnutia, ako e, sa príjmali napríklad rozhodnutia v súvislosti s kodanským summitom a teda e, takto potrebujeme e, transparentnosť. To bolo jasné e, posolstvo. Ďakujem. Teraz postup CatchCI. Pani Hautala, nech sa páči. Arvoisa puhemies. Asiat... Pán predseda. Prístup k dokumentom znamená právo občanov podielať sa na rozhodovaní e, informovaným spôsobom. Lisabonská zmluva posilňuje toto základné právo európskych občanov. Európsky parlament musí, kto, kto iný by to mal robiť, Európsky parlament musí hájiť toto právo. A preto tu sa musíme hlásiť k veľmi silnej miere otvorenosti. Nemôžeme byť spokojní s drobnými krôčikmi, ako to navrhuje komisia. Medzi ľuďmi sú rôzne chýry. My ale nechceme ohroziť medzinárodné rozhovory, ale naši občania majú právo, čo sa hovorí v týchto rozhovoroch, e, pretože to ovplyvňuje ich život. A ja si nemyslím, že niekto by sa mohol obávať, pokiaľ ide o zverejňovanie e-mailov. Pokiaľ ide o otázku prístupu občanov k dokumentom v rámci Európskej únie, je natoľko dôležitý, e, e nakoľko e, je stále veľká rozčarovanosť občanov, pokiaľ ide o politiku Európskej únie. Mnohí ľudia sú sklamaní, skeptickí voči, pokiaľ ide ich vzťah Európskej únie, pretože majú pocit, že sa tu nekoná transparentne a že nemajú prístup k rozhodnutiam ale teraz so e, zavedením Lisabonskej zmluvy a v súvislosti s voľbou predsedu rady a tiež vysokého e, predstaviteľa zahraničnej politiky majú dojem, že nevidí, že tu ne, sa nekoná transparentne, nevedia, prečo sa tieto veci robia. Ja si myslím, že bude dôležité, keď e, má byť Lisabonská zmluva úspešná pre občanov, že musia vedieť, kto, prečo, ako príjma aké rozhodnutia Európskej únii. Ďakujem. Praje si ešte niekto prehovoriť? Michael Cashman. Ďakujem, pán predseda. Považujem za potrebné, aby som sa dotkol dvoch bodov. Pani Somer je ešte stále tu, ale asi ma nepočúva. Musím zareagovať na to, čo povedala. Povedala niekoľko obvinentí. Jedno z nich, že som nebol transparentný. Chcem to opraviť. Všetky politické skupiny, všetci spravodovcia boli pozvaní na všetky zasadnutia. Keď tam nemohli byť prítomní, tak e, boli e, predstavené ich stanoviská. Všetky rozhodnutia, ktoré boli prijaté, boli oznámené všetkým tieňovým spravodajcom a všetkým politickým skupinám. Niekto tu podsúva, že sme E, sme stiahli návrh na uznesenie, e, ktoré, alebo že by mal byť stiahnuté e, návrh na uznesenia, ktoré nie je demokratické a nelegitímne, ale ja to považujem za zaujímavé, pretože ja som s jej skupinou dnes popoludní rokoval o ich návrhu uznesenia, pokiaľ ide o túto otázku na ústne zodpovedne. Takže ja si musím myslieť len to, že nemá správne informácie, alebo alebo Ehm, myslím, že by sme mali rokovať otvorene a úprimne s EPP a ostatnými skupinami. A napokon, dovolte, e, toto je naozaj posledná príležitosť, keď e, si stojíme z očí v oči e, s pani komisárkou Wallström a ak chcete, brát by som pre históriu povedal, že parlament nikdy nepochyboval o vašej rozhodnosti a zaniteľnosti pre otvorenosť a transparentnosť. Vy e, ste vždy bojovali za tieto záujme a bojovali ste briliantne. A nikdy ste ale neodbočili od princípov otvorenosti a transparentnosti. Boli ste a zostanete, verím, úžasným e, úradníkom, ktorý je zodpovedný a nikdy ste neodbočili od toho, čo, o čom ste presvedčená, že je správne, spravodlivé a slušné a v mene ľudí, ktorí e, to nemohli nikdy urobiť, chcem ich mene povedať ďakujem vám. Thank you. Ďakujem. E, chce sa niekto ďalší ujať slova v rámci Catch the Eye? Ak nie, tak slovo dám pani Malstrom. Pani Malstrom, <laughs> pani ministerke. Ďakujem pekne, pán predseda. Legislatíva o prístupe k dokumentom smernica 1049 je smernicom, ktorú poznáme veľmi dobre a s Michaelom Cashmanom, s Margot Wallstrom sme prispeli k jej existencii. Lisabonská zmluva nám umožňuje ísť ešte ďalej, keďže dosah tohto nariadenia sa navyšuje. A je dôležité mať medziinštitucionálny dialog s parlamentom práve na túto tému. E, čakali sme na názory parlamentu, aby sme mohli pokračovať v tejto práci a myslím si, že aj španielské predsedníctvo bude potrebovať signál parlamentu, vedieť, aké je stanovisko Európskeho parlamentu, preto aby sa mohlo pokračovať uh, s medziinštitucionálnymi stretnutiami, ale medzi tým môžeme urobiť veľa, tak ako to povedala pani Valstro, Máme rôzne stretnutia. Dnes ráno konkrétne bolo jedno, ktoré je spôsobom, ako otvoriť e, prístup k dokumentom, spôsobom, ako naše inštitúcie urobiť e, prístupnejšie pre občanov. Diskutovali sme napríklad o internetových stránkach, preto aby novinári alebo občania mohli sledovať všetko, čo sa deje e, v legislatíve už odkedy sa to navrhne e, v komisii, kým sa to príjme v parlamente a myslím si, že toto všetko vedie e, k zlepšeniu verejnej mienky smerom ku nám. To sú dobré, užitočné, efektívne veci ktoré nám umožňujú eh, získať dôveru občanov a tiež niečo, čo maximálne znižuje nejaké podozrenie. Ak sa nám nepodarí zlepšiť transparentnosť v Európskej únii, tak to bude škoda pre, ško- pre kvalitu našich rozhodnutí a z tohto dôvodu si myslím, že Európsky parlament organizuje toto stretnutie. Myslím, že dúfam, že to bude pokračovať, možno nie pod švedským, ale ďalším predsedníctvom. Ďakujem eh, pánovi Kašmanovi ešte raz a ďakujem parlamentu. Thank you. Ďakujem. Pani komisárka Wallströmová. Pán predseda, ctení kolegovia, členovia parlamentu. Toto bol veľmi účinný spôsob, eh, ako ma eh, príjme k tomu, aby som hovorila mierne teraz eh, v odpovedi. Samozrejme, Dovolte mi, aby som povedala napriek tomu niekoľko základných skutočností. Európska komisia predložila návrh. To je jediný návrh na stole. Urobili sme ho e, formou prepracovaného znenia. To znamená, že zostávajú v platnosti a základné princípy, o ktorých si myslíme, že sú správne, um, ide o nariadenie 1049 a e, my si myslíme, že je potrebné len ich urobiť modernejšími, uh, aktuálnejšími máme niekoľko odlišných názorov na niektoré veci, ako definovať určité dokumenty, ale to sú všetko e, druhy toho rokovania, ktoré ešte je pred nami. Ale musíme e, sa posunúť dopredu. Ale aby sme to urobili, musí prebehnúť prvé čítanie v parlamente. Toto je vlastne základný signál z našej strany. A tiež si myslíme, že na základe novej zmluvy to môžeme urobiť e, formou rozšírenia pôsobnosti, rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia. A to je, myslíme si, základný rozdiel. Takto to vnímame z komisie. Teda sa to bude vzťahovať teraz na všetky, všetky orgány a agentúry Európskej únie. Takto je situácia, v ktorej sa teraz nachádzame. A teda dúfame, že tak skoro ako bude možné prebehne prvé čítanie a tiež získame názory komisie, aby sme mohli vstúpiť do potrebnej diskusie a e, po rokovaniach by mohlo byť prijaté rozhodnutie. Pokiaľ ide o dôležité témy, ktoré ste spomenuli vo vašej správe, ja si myslím, že sú tu aj iné spôsoby, ako E, ich riešiť. E, lebo myslím si, že to je mimo rozsah posobnosti tejto, e, tohto naredenia. Ale sú dôležité veci. Samozrejme ide o registre a, a transparentnosť môžeme zlepšiť aj inými spôsobmi, nielen prostredníctvom nariadenia a budeme pokračovať v tomto úsilí. Ja viem, že sa ma to moc nepáči, ale ja som prijala iniciatívu, pokiaľ ide o akčný plán otvorenosti, o tom sme dnes hovorili a tam môžeme e, spojiť úsilie a pokračovať e, v presadzovaní otvorenosti a transparentnosti. A myslím, že E, takto pozitívne a chcela som byť pozitívna. Sa vám chcem poďakovať a ďakujem vám za túto príležitosť a poprať vám e, pekné Vianoce a šťastlivý nový rok. Ďakujem. Dovolte, aby som aj ja využil túto príležitosť. Poďakovať sa vám ešte raz za všetku vašu spoluprácu a aj vám pekné Vianoce. Všetko dobré. Kolegovia, rozpráva k tomuto bodu e, končí hlasovanie, bude e, vo štvrtok. Ďalším bodom programu je vyhlásenie Rady a komisie k situácii v Gruzínsku. A teraz od